E, tých e, zdrojov alebo príčin konfliktov na lokálnych, regionálnych a národnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Bolo nám predložených 6 návrhov uznesenia. Týmto končíme rozprávu a potom, čo ukončíme ostatné rozprávy, budeme hlasovať. Ďalším bodom programu je rozpráva k situácii v Stredoafrickej republike a najskôr vystúpia autory jednotlivých uznesení. Ako prvý pán Migalský máte jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážené dámy, vážení páni. Stredoafrická republika ako štát je v krízovej situácii, Presne toto opisujeme v, našej, v našom uznesení a apelujeme na zastavenie ozbrojeného konfliktu, apelujeme na potrestanie výnikov, zločincov, apelujeme na zlepšenie humanitárnej situácie. Mali by sme mať taký dvojramenný prístup. Prvé rameno diplomatická aktivita a druhé hospodárske hospodárska oblasť. Viac než 20 miliónov eur z nás robí najväčšieho darcu a je dôležité si uvedomiť, že pri vyplácaní takýchto vysokých súm často dochádza k mm, nezrovnalostiam a že tie peniaze nie vždy e, sa dostanú k tým, ktorým sú určení, takže je dôležité tento prístup uplatňovať. Ďakujeme pekne, pán kolega Migalský. A teraz dostáva slovo na minútu pán kolega Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Téma, ktorou sa tu teraz zaoberáme, bola rozhodnutá minulý týždeň a tá ďalšia téma Bahrajn, e, o tej sme sa dozvedeli iba v pondelok, alebo o tej padlo rozhodnutie iba v pondelok keď sme sa rozhodli hovoriť o Stredoafrickej republike, no už tak e, kolegovia hovorili, čo sa tej krajine deje, je to vôbec téma na naliehavý postup, prečo potom by sme to mali hovoriť. No ale potom cez víkend sa udiali veci, ktoré jasne dokazujú, že táto situácia že táto situácia naozaj je urgentná. 70 osôb zomrelo v bojoch medzi e, ozbrojenými skupinami po tom, čo s rebelovi, rebeli zo Seleka um, sa chopili moci, tak situácia sa zhoršila, je naozaj znepokojivá. Znepokojivé je aj dodržiavanie, nedodržiavanie ľudských práv. Takže budeme tu teraz mať uznesenie kde hovoríme aj o tom varovaní Valerie Emos, ktorá má na, staréti, na starosti v rámci OSN humanitárne záležitosti. Ďakujeme pekne, hovorí pán predseda. následuje ďalší rečník, ktorým je páni Senišin. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda Stredoafrickej republike Sú skutočne humanitárna dráma. Eh, Selekovia páchajú hrozné činy. 70% obyvateľov žije pod hranicou chudoby a utekajú do savany a džungli. Deti sú nútené slúžiť v armáde. Treba zaistiť, aby aby sme im dali lekárskú pomoc, rovnako potrebujú našu politickú podporu a pomoc, humanitárnu pomoc a podporu, a to je dôležité hlavne kvôli stabilizácii situácie s cieľom ochrániť civilné obyvateľstvo a tak vytvoriť podmienky pre uskročenie slobodných volieb. Program zabavenia nelegálnych zbraní je vec, ktorú treba podporiť. Ďakujem, ďakujem pekne, pani kolegyňa. Slovo dostal kolegyňa Ojuland. Ďakujem pekne. Už eh, prišlo takmer 6 mesiacov od eh, protiústavnej mm, prebraniu moci v Stredoafrickej republike a situácia sa každodenne zhoršuje. Európska únia vyjadrila viackrát eh, znepokojenie nad situáciou a trvá na obnovu ochrany civilného obyvateľstva na to, aby sa odstránila, odstránila beztrestnosť. Súdny systém musí vziať na zodpovednosť tých, ktorí porušili ľudské práva a spáchali vojnové zločiny. Inak um, treba za, je, bude potrebný medzinárodný zásah, tak ako povedal Medzinárodný trestný tribunál minulý mesiac. Zločiny spáchané Stredoafrickej republiky republike môžu spadať do ich právomoci. Potrebujeme jasnú demilitarizáciu a implementáciu mierového plánu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. Slovo dostá kolegyňa Veržiat. Je to druhýkrát za všetko roka, čo sa zaoberáme uznesením k tejto krajine. V januári sme prijali uznesenie, generál Josise bol e, zvratený a šéf Seleka sa vyhlasil za vodcu štátu Momentálne vidíme, že e, sa celá situácia vyvíja, e, vyníma spod kontroly, vymýka spod kontroly. Vidíme to na situácii po celej krajine mm, nechcú OSN intervenovať v tejto krajine, ale hrozby e, pretrvávajú. Európska únia tejto krajine poskytuje obrovskú pomoc, ktorá napriek obrovskom jasnému bohatstvu je to z najchudobnejších celosvetovo. Humanitárna situácia je naozaj katastrofická. Viac než 6 miliónov osôb potrebuje naliehavú pomoc a mimovládne organizácie nemajú prístup e, k viac než 20 územia. Je potrebné, aby humanitárna pomoc bola našou prioritou v tejto krajine ktorá už e, nie je náležite riadená, alebo nevieme, kým je riadená. Ďakujem pekne, pani Veržia. A teraz, pani Lobiler, máte dve minúty. Ďakujem pekne, predseda. Obyvateľstvo Stredoafrickej republike trpí mimoriadne kvôli dlhoročným bojom a porušovaniu ľudských práv eh, s ozbrojenými skupinami a armádou. Aj keď už v roku 2012 viacero ozbrojených skupín vyhlasilo ukončenie, ukončenie konfliktov a ozbrojenie, porušovania ľudských práv nekončia. To svojvoľné zabíjanie, zabíjanie, masové popravy, ľudia sa zatýkajú, ženy a deti a dievčatá sú znásilňované a mnohí, mnohé ozbrojené skupiny nútia deti, aby ich mene zabíjali. Boje sa zintenzívnili a tým sa prejavilo, že krehké štátne štruktúry práva a poriadku úplne skrachovali. Musíme hovoriť o neexistujúcom súdnom systéme. Dlhoročné, násilné konflikty a nefungujúca vláda vedli k tomu, že základné potraviny, základných potravín nedostatok, ceny sú veľmi vysoké a mnohí musia opúšťať domovy, domovy aby zachránili holý život. Dnes sa už hovorí o miliónoch ľudí, ktorí potrebujú zásobovanie vodou, potravinami eh, a základnou zdravotnou starostlivosťou. Európska únia musí pomocou, pokračovať humanitárnej pomoci a vláda Stredoafrickej republiky musí byť podporovaná v tom, aby umožnila fungovanie štátu. Hlavne musíme sa snažiť o to, aby porušovania ľudských práv boli ukončené a aby na zodpovednosť boli vzatí tí, ktorí tieto zločiny spôsobili. Je nevyhnutné Hm. využiť nezávislú komisiu, ktorá by ju e podporila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyňa. Takže toľko autory stanoviska. A teraz rečníc mene politických skupín ako prvá kolegyňa Gabriel. En juin, au sein de l'Assemblée parlementaire paritaire assez... Pokiaľ ide o naše spoločné parlamentné zhromaždenie s krajinami AKT, na tom sme naposledy e, zdôrazňovali, že humanitárna bezpečná situácia v krajine je stále zložitá, hoci krajina dosiahla určité pokroky. No ale e, naozaj sa ukazuje, že proces stabilizácie a obnovy krajiny je spochybňovaný sú tu viaceré priority. Humanitárna kríza v tejto krajine sa týka 1,6 milióna osôb. Je potrebné obnoviť e, osobám bez strechy nad hlavou základné služby. Ďalej je potrebné venovať sa detským vojakom. Po tretie, je tu e, vojenský aspekt, ktorý je veľmi podstatný. Je potrebné v celej krajine završiť e, odňatie zbraní. A dôležité je, aby dohody z Libreville boli naďalej referenčným rámcom pre prekonanie krízy. Apelujeme všetkých partnerov regionálnych, medzinárodných, aby posilnili svoje misie, aby sa zlepšili spoločné kroky alebo efektívnili spoločné kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán Repo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už po druhýkrát je tomu tak, že parlament tento rok poukazuje na zlú situáciu ľudských, oblasti ľudských práv alebo humanitárnej situácie v tejto krajine. Skutočne tu ide o tých najchudobnejších a teraz Európska únia sa musí zamyslieť, aké, ako pozíciu zaujme. Predovšetkým dodržiavanie ľudských práv je predsa našim hlavným princípom. Je to centrálna súčasť našich partnerských dohôd. Európska únia je však na druhej strane aj určitej kľúčovej situácii, kde chceme zmierniť utrpenie ľudí na základe OSN. Vlastne e, treba povedať, že humanitárna situácia v tejto krajine je dramatická, ľudia sú zatvorení v svojich domoch a uplatňujú sa tu skutočne ukrutné postupy aj voči deťam a ženám. Takže bude musieť sa vyjadriť k tomu aj Medzinárodný trestný súd. Je veľmi dôležité, aby zodpovední boli potrestaní. Ďakujem veľmi pekne, pán Repo, pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Od uchopenia moci sa v tejto krajine dejú ukrutnosti nielen v strede, v hlavnom meste, ale aj v provinciách vláda nepreberá žiadnu kontrolu nad týmito krokmi. Takéto násilné prebratie moci zo strany koalície Seleka musí byť odsudené zo strany medzinárodného spoločenstva a tí, ktorí sa dopustili vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, sa musia dostať pred súd podľa národného a medzinárodného práva. Medzinárodné, medzinárodný súdny tvor, trestný súd je sa teda zaoberá touto situáciou a podľa jeho štatútu, a to by si mali uvedomiť aj vojnoví zločinci, e, neexistuje niečo také ako lehota premlčania pri vojnových zločinoch a pri zločinoch proti ľudskosti. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Obermajer, toľko rečníci za politické skupiny. Teraz dostanú ostatní rečníci slovo, dostáva slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My si myslíme, že by bolo treba hovoriť o situácie v Stredoafrickej republike. Viac som rád, že nehovoríme dnes, predovšetkým kvôli tomu, lebo Európska únia je hlavným donorom pomoci tejto krajine. Dávame viac než 20 miliónov eur ročne. Hoci republika sa od nezávislosti sa aj celkom dobre vodí. Treba povedať, že predsa len mier v tejto krajine nikdy nebol, nezavládol. Ak si uvedomíte, že táto relatívne bohatá krajina, pokiaľ ide o prírodné zdroje, že teda ide o takúto drahú, bohatú krajinu, tak je ťažké pochopiť, ako veľmi chudobní sú ľudia, ktorí tu žijú. Musíme sa snažiť ukončiť násilnosti v tejto krajine, ešte je pred nami strašne veľa práce a chceme zaznamenať nejaký pokrok v tejto krajine. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Keď Teraz zostane slovo pani Kretu. Ďakujem veľmi pekne. Treba povedať, že krajina sa dostala do chaosa, chaosu, pretože sa tu porušujú stále ľudské a medzinárodné práva odkedy sa chopila moci koalícia Sileka v marci eh, prostredníctvom štátneho prevratu. Eh, ozbrojené zložky sa v krajine pochybujú voľne po uliciach, kradnú, plienia a tie otrasnosti, ktoré sa tu dejú, musíme si uvedomiť, že sú ľudia, ktorí sa dostali do situácie, že trpia na podvýživu, je tu, celá, je tu rozpad celkového systému krajiny, to podobné ako v Somálsku. A preto potrebujeme medzinárodnú intervenciu vojenskú, aby sa nastolil mier v tejto krajine, aby sa džihadisti z severu nedostávali do krajiny. Takisto potrebujeme väčšiu podporu humanitárnej pomoci, aby sa krajina znovu postavila na nohy. Ako priorita musíme konsolidovať mandát, ktorý bol daný medzinárodným mierovým zložkám, aby zabezpečili pomoc tejto stredoafrickej republike. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa a teraz zostane slovo pani kolegyňa Makovej. Ďakujem veľmi pekne. Ja som znepokojená, pokiaľ ide o beztrestnosť vojnových zločinov v Stredoafrickej republike. Ľudia tu zomierajú, sú mučení a nikto nereaguje. Medzinárodné spoločenstvo e, to pozoruje iba ticho e, vo vzťahu teda k tej najnovšej kríze v krajine. A sú tu veľké interné konflikty, populácia je absolútne traumatizovaná, 240 tisíc utečencov momentálne e, trpí absolútna neistotou, máme tu 100 tisíc detí, ktoré sú predmetom zneužívania alebo boli začlené do vojenských zložiek. Medzinárodný trestný súd by mal začať vyšetrovanie situácie v tejto krajine. Medzinárodné právo by malo platiť pre všetky krajiny, aj tie, ktoré majú e, obmedzené hospodárske zdroje. My sme predsa zodpovední vo vzťahu k Stredoafrickej republike aj občanom a nemôžeme iba sa prizerať z boku, že kto túto situáciu ozbrojených konfliktov vyhrá, ako ho podporíme na konci ako víťaza. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Makovej. A teraz dostávame sa k spontánnej rozprave. Aj tentokrát tu mám viacero prihlásených, ako môžem prijať. A preto začína pán kolega Lizek. Bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Situácia v Stredoafrickej republike je veľmi komplikovaná a dostáva sa mimo akejkoľvek kontroly. Strety medzi uh, privržencami bývalého prezidenta Bazizieho, ako aj súčasní podporovatelia vlády, sa dostali do konfliktu. Minulý týždeň napríklad zomrelo 73 ľudí, takže treba zdôrazniť nasledovné, že tieto čísla obsahujú aj veľké množstvo vojakov, z Južnej Afriky, ktorí podporujú riešenie situácie v tejto krajine. Podobá sa to na niečo, čo by sme mohli nazvať štát v rozpade. Medzinárodné spoločenstvo musí zakročiť a ukončiť tento vojnový konflikt. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Lizek. A ďalšou je pani kolegyňa Oldenberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ak sa pozrieme na situáciu, tak vidíme, že od marca, kedy sa k moci dostala koalícia Seleka, tak situácia sa vymkla spod kontroly. Násilnosti, znásilňovania, plienenie sú absolútne na dennom programe. A to všetko viedlo k exodu, exodu obyvateľstva z určitých častí krajiny a to viedlo aj k zhoršeniu situácie, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a fungovanie štátu ako takého, vrátanie medicínskych služieb, zdravotníckých služieb. Jedna tretina e, obyvateľstva je bez strechy nad hlavou, veľké množstvo ľudí potrebuje medzi, bezprostrednú humanitárnu pomoc, je tu veľké množstvo ľudí, ktorí potrebujú aj zdravotníckú pomoc, deti nemôžu chodiť do školy, 200 tisíc detí bolo zapísaných do vojenských zložiek ako vojaci. Medzinárodné spoločenstvo malo byť prítomnejšie v tejto krajine, aby jednoducho ochránilo obyvateľov, predovšetkým civilistov. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Odenberg. A teraz zostane slovo pani Esaja na záver. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ďakujem pekne, pán predseda. správa Stredoafrickej republiky sa ako keby rozpadla, situácia bezpečnostná je absolútne znepokojujúca, nie sú tu policajti v, meste, v štáte, nie je tu žiadna justícia, nič nefunguje. Polovica obyvateľstva, polovica obyvateľstva sú deti a kvôli chorobám ako malória, a iných ochoreniam. Jednoducho je tu veľká miera umrtnosti malých detí. Je jednoducho nepochopiteľné, prečo medzinárodné spoločenstvo vzhľadom na túto humanitárnu katastrofu tak dlho sa prihliada bez konkrétnych krokov. Ako už povedali viacerí kolegovia, Európska únia je podporovateľom tejto krajiny a nemôže sa vyhýbať z odpovednosti, ktorú má. Potrebujeme rýchle opatrenia, ktorými môžeme zachrániť ľudské životy v tejto krajine. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa Esaja. Končím týmto spontánnu rozprávu a slovo dostáva pani komisárka Redingova. Nech sa páči. Vážený pán predseda, komisia víta návrh uznesenia, pretože situácia v Stredoafrickej republike je veľmi znepokojujúca od začiatku krízy v decembri roku 2012. Viac než 5 mesiacov od neústavnej zmeny vlády uplynulo. Sedoafrická republika sa momentálne uberá cestou anarchie. Napríklad počas posledného víkendu viac než 60 ľudí prišlo o život, bolo zabitých v severo-západnej časti krajiny a to iba hovorí o eskalácii tých napätí, medzináboženských napätí tejto krajine. Sú tu násilnosti, porušovanie ľudských práv, a porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Zdieľame tie obavy, ktoré boli vyjadrené v parlamente a snažíme sa všetkými množnými kanálmi zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a bojujeme proti beztrestnosti. Robíme to spoločne s medzinárodnými e, partnermi, ako aj patričnými medzinárodnými fórami, ako napríklad OSN, Rada pre ľudské práva OSN, Pani Eštonova 25. marca tohto roku sa vyjadrila vo vyhlásení tak, že označila tých, ktorí sú zodpovední za tieto zneužívania ľudských práv, by sa mali dostať pred súd. Vyzývame prechodné, prechodnú vládu Sedafrickej republiky k tomu, aby znovu nastolili poriadok a právny štát, aby chránili civilné obyvateľstvo a dodržiavali medzinárodné dohody. Takisto podporujeme zriadenie ehm, mierové operácie v Stredoafrickej republike, ktoré boli zriadené na tento účel. Takisto podporujeme snahy ehm, vlády pod ehm, taktovkou pána Piangajo, ktorý má zabezpečiť stabilizačný program, ktorý financuje nástroje, ktorý je zameraný na nastolenie stability. Napriek bezprecedentnému rozmeru tohto, tejto krízy treba povedať, že e, ako keby sa zabudalo na krízy, ktoré v tomto regióne boli v minulosti. Tomu by nemalo byť tak. Vďaka Európskemu parlamentu sa tomu tak nikdy nestane. Medzinárodná mobilizácia v tom zmysle, aby sa Africká republika dostala najvyššie priečky agendy humanitárnej pomoci, e, vlastne apeluje aj pokiaľ ide o program OSN Týmto si vlastne pripomíname aj vyhlásenie kolegu Kristalíny Georgievi z 10. decembra, ktorá sa vyjadrila, že je proti tomu, že tam boli zabití desiati e, členova mimovládnych organizácií, niektorí z nich z Francúzska, ktorých vyslala Európska únia. To je jednoducho neakceptovateľná situácia, aby sa tu bojovalo proti tým, ktorí sa snažia zachrániť životy ostatných my sme v myšlienkach s rodinami týchto zosnulých, ako aj s ich priateľmi. Ctení kolegovia, viete, že humanitárna situácia v tejto krajine je dramatická a musíme urobiť všetko preto, aby sme ochránili občanov, ako aj humanitárnych pracovníkov, aby sa dodržiavali humanitárne princípy. Bezpečnosť sa stala najväčším problémom, ktorá obmedzuje možnosti humanitárnych pracovníkov pomáhať ostatným ľuďom. Ešte sú tu horšie veci, sú tu ďalšie okrutnosti, násilné, násilnosti, sexuálne násilie, nelegálne, zdaňova, nelegálne dane, znič, ničenie domov, obydlí. To poznačuje každodenný chod tejto krajine a o, ničí vlastne obyvateľstvo tejto krajiny, ktoré sa týmto dostáva na hranice možného. Komisárka Georgieva organizuje mm, stretnutie na vysokej ministerskej úrovni s partnermi 25. septembra, aby urobila osvetu ohľadne humanitárnych potrieb v Stredoafrickej republike. Európska únia bude aj naďalej pokračovať v aktívnej spolupráci, pokiaľ ide o pomoc a koordináciu s medzinárodnými partnermi v zmysle stabilizácie krajiny a ďalšej podpory politického procesu. Ďakujem pekne, pani komisárka. Tým sa uzatvára rozprava. Bolo nám predložených 6 návrhov uznesení, o ktorých sa bude hlasovať po skončení nasledujúcich rozpráv. Ďalším bodom programu je